Morning, like get... Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Máme tu pána Langeho, predsedu výboru INTA, čiže vítam členov ako výboru FAM, tak aj výboru INTA. Je o spoločné hlasovanie na tému rodovej rovnosti v obchodných dohodách EÚ. A už teda dám slovo spolupredsedovi. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, a ja vám všetkým želám dobré ráno. Áno, bolo to dlhá práca, spoločná FAM a INTA v duchu spolupráce, naozaj veľmi pozitívnom sa to celé nieslo, takže teraz sa blížime do tej cieľovej rovinky, máme správu, viac než 300 eh, pozmeňovacích návrhov, 43 kompromisných návrhov, čiže eh, nás čaká relatívne dlhé hlasovanie dnes. No uvidíme, či bude dlhé. Takže, kolegyne, kolegovia, na úvod prijatie programu. Ak nikto nepožaduje žiadne zmeny, tak príjmame navrhované znenie. Druhý bod programu zápisnica 2. novembra 2017. Nikto nemá žiadne námietky, žiadne pripomienky, takže aj zápisnica je schválená. Dobre. A teraz začneme hlasovať. Prosím, máte hlasovacie kartičky? Ste všetci pripravení hlasovať? Dobre. To by sme mali. Uh, Rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ, dvaja spolu spolu spravodajcovia, pani Bjorga, pani Florenca. A budeme teda hlasovať uh, kompromis 11, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 20 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 155 za, proti, kto sa zdržal. Toto si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prepačte, ja som si nedoniesla kartičku Vadilovi, keby som hlasovala rukou. Áno, Maria, môžete to urobiť, ale niekedy bude menovité hlasovanie. Možno, keby ste si vypýtali, by vám niekto priniesol kartu, keby ste požiadali, aby vám ju doniesli. Dobre, kompromis 21, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 23, kto, 22, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 180 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 23 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 190 za, proti, kto sa zdržal. Tuším prijaté, ale zase poprosím overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, Prijaté. Keďže prijatáme Marín hlas za. Yeah, Maria is in favor. Maria hlasuje za. Zabudla si hlasovaciu kartu. Dobre, tak to zopakujeme. 190. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Yes? Yeah. Okay. It will be the last time and we will vote again. Dobre, zopakujeme to, ale už fakt naposledy. 190. Kolegyne, kolegovia, hlasujte, hlasujte. Už hlasoval každý? Končím hlasovanie. Ah, it's rejected. Yeah. Amendment 1. Amendment 191. 191. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 25, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 199, doplnoku kompromisu 25, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 26 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. 103, 203, pardon, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, overiť, dobre, môžeme. Komp- návrh 203, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Zamieta sa. 28 kompromis, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz kompromis 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 2017, kto je za, Prepašte, 217, povedala som 2000. Sorry. 217 <laughs> in favor. Kto je za? 217. Kto proti? Kto sa zdržal? Toto musíme overiť. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Zamieta sa. 218 za, proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dobre, chcete overiť. 218. Hlasujte. Teraz skončím hlasovanie. Zamieta sa. 219 za, proti, to sa zdržal, prijaté. Kompromis 29 za, proti, kto sa držal prijaté. Dvesto za, proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 235 po častiach. Prepačte. 233, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 234 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Overíme, hlasovanie otvorené. 234, kto je za. Pardon, teda otvorené hlasovanie, už ho končím. Zamieta sa. 235 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 236, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 237 za, proti, kto sa zdržal, Overíme si to. 237. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 30 kompromis za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 31 za, proti, kto sa zdržal prijaté. 245 za, proti, kto sa zdržal. Toto si overíme. 245. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 246 za. 245, opakujeme hlasovanie. 245, kto je takto e, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kolegové, hlasujeme. 246 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Kompromis 32 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 157 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. To si overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Kompromis 33 za, proti, to sa zdržal. Prijaté. 261 za, proti, to sa zdržal. Zamietnuté. Kompromis 34 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 35 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 271 za, proti, kto sa zdržal, toto overíme. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. 272 za, proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Chcete overiť? Dobré, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme 277, kto je za. A ten odpadá, prepačte. Čiže 282, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 36 za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 37 za, proti kto sa zdržal? Prijatý. 38. Kompromis za, proti. Kto sa zdržal? Prijatý. kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijatý. 309 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 39 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 182 ako doplnok 39, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Toto overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijatý. Sto šestnáct po častiach, pardon, 160 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, tretia časť za, proti, kto sa zdržal prijaté. 318 za, proti, kto sa zdržal. Toto overíme, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 41 za, proti, kto sa zdržal. Prijatý. 331 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 334 za, proti, kto sa zdržal, to overíme. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 43 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Návrh 1 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 22 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 2 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. A, pardon, odpadá. Teraz trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 4 za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 5 a 6. Naraz, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 8 za, proti, kto sa zdržal, overíme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 9 za, proti, kto sa zdržal, prosím overiť. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 10 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 13 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 14 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 15 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 16 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 17 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 18 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 19 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 20 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 21 za, pro, ešte raz za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Chcete overiť? V poriadku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2 za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. 3. Kompromis za. Proti, kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4 za. Proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 5 za. Proti, kto sa zdržal? Prijatý. 37 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 39 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 40 za, proti, kto sa zdržal zamietnutý, 43 za, proti, kto sa zdržal. Toto treba overiť, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 44 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 45 za, proti, kto sa zdržal, treba overiť, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Čože? Zamieta sa. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 54 za, proti, kto sa zdržal, prijatý. Dobre, overíme, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Prijaté. 56, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, to treba overiť. Konec hlasovania. Konec hlasovania zamietnuté. 57 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Chcete to overiť? V poriadku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. prijaté. Teraz 59 za, proti, kto sa zdržal. Prosím overiť, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. 61, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. Chcete overiť? V poriadku. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 62 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 63 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Asi zamietnuté, ale poprosím overiť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Hm, prijaté. Prepačte. Kompromis 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 71 za. Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 34, pardon, 74 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 75 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 77 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 8 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme návrhom 86, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Chcete overiť? Dobre. 86. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme kompromisom 10. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme 93, 93. Veď vidíte, o čom ten návrh je, nebudem to čítať. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Poprosím overiť hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijatý. Overiť. OK. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. 95, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To treba overiť, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania zamietnuté. Teraz 98. There is an urgent need a tak ďalej. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 106. Kto je za? Kto proti? Ešte raz, kto je za? 106. Kto proti? Kto sa zdržal? To treba overiť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. 108 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis 12 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, kompromis 13 za, proti, kto sa zdržal, prijatý, 114 za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 14 za, proti, kto sa zdržal prijatý, 120 za, proti, kto sa zdržal prijatý, teraz 121 za, proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 15 za, proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 16 in favor. Kompromis 16. E, Kto sa zdržal? Schválené. 124 za, proti schválené. Skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 135 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 136, kto je za, proti, sa zdržal. Skontrolujeme hlasovanie, otváram hlasovanie. 136, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Schválené. 139, kto je za, proti, Držal sa hlasovanie. Skontrolujeme hlasovanie. Otváram a zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 17 za. Proti. Zdržal sa schválené. Skontrolujeme 17. Otváram hlasovanie. A zatváram hlasovanie. Schválené. DV15, kto je za? DV15 za, proti, zdržal sa, schválené. DV17, druhá časť, tuším, Takže vypadáva DV18 za. Prepačte, hovorí pani predsednička. Takže DV17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. DV18, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Skontrolujeme to, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. <clears throat> DV23, kto je za? proti, držal sa. Musíme skontrolovať. Otváram hlasovanie a zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 9.24, kto je za? Proti? Držal sa? Skontrolujeme hlasovanie, otváram hlasovanie a uzatváram hlasovanie. Schválené. 9.25, kto je za? Proti? Držal sa? Schválené. Skontrolujeme. 9.25, otváram hlasovanie. A teraz zatváram. Schválené. DV5. Ak je menej ako 40 kto je za, proti, schválené, DV6 za, proti, držal sa, potrebujeme skontrolovať, otváram hlasovanie a teraz uzatváram. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy poslednom znení. Menovite budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Niekto nehlasoval. Teraz zase o jedného viac ľudí hlasovalo. Now on, and now we'll close the vote. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Schválené. Thank you very much for both. Ďakujem eh, pekne. Odviedli sme dobre prácu, úspešne a ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem ešte raz. Ďakujem všetkým aj z výboru INTE, aj FAM. Budeme za chvíľu pokračovať v zasadaní. Yeah.